A samozrejme, zohľadníme vaše obavy a znepokojenie a verím, že potom kolegovia budú môcť nadviazať na toto, čo som práve vyjadril. Ďakujem. Sú tu tri návrhy na uznesenie. Jeden je spoločný zo strany sociálistov a demokratov plus liberálov plus GUE ďalší je od EPP a tretí návrh na uznesenie je od ECR. A tieto uznesenia vlastne sa týkali tejto debaty. Tým sa debata končí, bude sa hlasovať o, o nej zajtra. Ďalší bod je vyjadrenie komisie o svetovom samite FAO o potravinovej bezpečnosti. Čiže Svetovými samit FAO potravinovej bezpečnosti a odstránenie hladu na Zemi. Slovo má pán komisár, nech sa páči. Thank you, uh, Madam President. Ďakujem, pani predsednička, cení členovia Európskeho parlamentu. Svetový summit uh, o potravinách, uh, ktorý sa konal uh, v Ríme minulý týždeň, je vrcholovým stretnutím v tejto oblasti. A v januári v Madride, v júli a v Pittsburghu a tiež pokiaľ ide o e, zasnutie minulý mesiac e, o potravinej bezpečnosti. Všetky tieto zasadnutia naznačujú, že zlyhávame v boji, v boji e, e s hladom. Asi jedna miliarda ľudí e, na svete nemá splnené svoje základné potravinové potreby a to sa e, stále zhoršuje e, aj pod e, dopadom klimatických zmien, ktoré predstavujú ďalšie výzvy pred týmito krajinami, aby zabezpečili svoju potravinovú bezpečnosť. Svetový summit vytvoril príležitosť na to, aby sme túto situáciu zlepšili a využili príležitosti vybudované v minulých mesiacoch. Opäť raz táto téma bola v centre pozornosti, ale Minul sa čas na diskusiu a teraz je čas, aby sme konali. Európska komisia e, považuje toto za veľmi dobrú príležitosť, aby sme vytvorili podmienky na splnenie prvého mileniového cieľa, aby sme e, odstránili tento problém do roku 2015. Myslím, že tento cieľ je stále e, platný, najmä v tých krajinách a regiónoch, ktoré majú veľké obťaže, najmä pokiaľ ide o Afriku. Po druhé, zabezpečiť koordináciu potravinovej bezpečnosti reformovaným výborom, e, ktorý sa týka potravinovej bezpečnosti. Ten by sa stal e, ústredným dielom e, Svetovej organizácie pre bezpečnosť potravinu. Toto podporujeme a poskytujeme financovanie pre túto oblasť. Podľa mňa je to veľmi dôležitý krok, ktorý vytvorí príležitosti pre dosiahnutie potravinovej bezpečnosti na zdravých e, vedeckých e, podkladoch, ale vytvorí tiež príležitosti pre zainteresovanie súkromného sektoru a mimovládnej organizácií. Títo hráči sú veľmi dôležití, aby sme dosiahli e, efektívnejšie plnenie tých cieľov. Po tretie, z, je o to, aby sme zvrátili e, trend e, v poklese financovania pre zabezpečenie financovania e, potravinovej bezpečnosti. Ak chceme e, e dosiahnuť milový cieľ e, znižiť na polovicu e, e, problém hladu do roku 2015, tak e, je potrebné, aby sme konali veľmi dôsledne v tých krajinách, e, kde sú e, e, tieto krajiny postihnuté problémom 0,7-percentného rastu hrubého domáceho produktu. E, ide o to, aby sme sa sústredili na potravinú e, bezpečnosť a preto potrebujeme jasné finančné záväzky e, a tie sa udiali na samite k 8 v Akile. S podporou Európskeho parlamentu komisia E, mobilizovala zdroje a 80 už je e, zabezpečených na obdobie do, od 2009 do 2011. Ale potrebujeme ešte ďalšiu e, pomoc na to, aby sme mohli vydať počet zo svojich záväzkov, potrebujeme globálny systém záväzkov. Ale musíme vytvoriť tiež monitorovacie mechanizmy, najmä indikátory a benchmarky, ktoré môžu byť využité na to, aby sme podávali správy o výsledkoch a dopadoch investícií. A dovolte, aby som to povedal nahlas, aj akýkoľvek záväzok bude zbytočný, ak partnery v krajinách nedokážu preložiť tieto záväzky do lepších e, polnohospodárských politik. Pokiaľ diskutujeme o potravinovej bezpečnosti, musíme dávať pozor na terminológiu a odlišovať e, potravinovú bezpečnosť od potravinovej suverenity, zvrchovanosti. E, e, je dôležité, aby ľudia mali prístup k potravinám. A toto je otázka chudoby. Pokiaľ ide o obchodoch, regionálny a globálny, ide o to, aby bol zabezpečený prístup k potravinám. Farmári musia mať prístup k tomuto trhu sebestačnosť v oblasti potravinách eh, je veľmi nákladná stratégia a neuspie, keď trh a obchod nebudú spolupracovať. ak, sa, ak uspieme v tejto oblasti, bude to veľmi významný krok. Treba si tiež uvedomiť, že potravinová bezpečnosť je veľmi komplexný problém, ktorý vyžaduje holistický prístup. Európska únia ale zaznamenala veľký postup e, za posledné 10 ročie a e, musíme pokračovať v procese PCD. Spoločná e, polnospodárska politika Európskej únie rozšírila export a podporuje farmárov a považujeme to za čosi, čo neskresluje obchod. Prístup na trh EÚ je slobodný, voľný, najmä pre málo rozvinuté krajiny. A vytvárajú sa predpoklady e, tiež pre e, krajiny AKP. V Európskej únii sme teda vykonali dlhý kus cesty, e, pokiaľ ide o koherentnosť tejto politiky a vytvorili sme podmienky pre zabezpečenie ponorárnej bezpečnosti v rozvojových krajinách a iné krajiny a regióny by mali robiť to isté. Na záver, pani predsednička, e, Spomínali summit e, vytvoril dobré podmienky na to, aby sme splnili e, cieľ zníženia problému hladu na polovicu roku 2015 a mali by sme pristúpiť ku globálnej správe v tejto oblasti. Ďakujem. Teraz dám slovo tým, ktorí budú hovoriť menej politických skupín, pán Des eh, za EPP. Dve minúty. Pán Des, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, pre nás v Európskom parlamente je dôležité, aby sme sa zaoberali témou hladu o svete. Nemôžeme dovoliť, aby E, veľký, aby vstúpal počet ľudí a detí, ktoré trpia hľadom. Pred 20 rokmi som e, poprvýkrát bol zvolený do parlamentu a ešte sa môžem dobre rozpamätať na to, že vtedy také medzinárodná svetová banka, FAO alebo ďalšie vydávali vyhlásenia, ktoré hovorili o tom, že za 20 rokov sa zniží problém hľadu na polovicu. Ale čo sa e, udialo? Neznižil sa hlad, ale pribrali 1 miliarda ľudí, trpí denne hladom. Teda e, e, neplnia sa tieto vyhlásenia. A dôvody na to sú veľmi rozličné. Sú krajiny, kde sú neschopné vlády. Napríklad v Zimbabve to je vlastne e, sypka e, Afriky a oni to nezvládli. E, v tejto bohatej krajine trpia ľudia hladom a my mlčíme a nesieme svoj diel viny týždne tu debatujeme, roky tu debatujeme e, o tom, čo sa má udeť o 100 rokov, ale týchto ľudí, ktorí dnes hľadujú, to nezaujíma. Oni dnes potrebujú niečo jesť. A na to nemáme odpovede. Bez toho, e, aby som chcel zľahčovať otázky budúcnosti, ale e, otázkou budúcnosti je to, že sa dnes postaráme o ľudí, ktorí dnes trpia hľadom. Zástupca komisie do roku 2015 znížiť hlad na polovicu. Myslím si, že to je neslychané. My ako svetové spoločenstvo musíme veľmi rýchle znížiť počet tých, ktorí trpia hladom. Do každého kúta sveta vyvážeme zbranie, ale neriešime problém hladu. A to je hamba pre svetové spoločenstvo. Toto treba povedať, musíme nájsť iné odpovede ako tie, ktoré dávame dnes. Ďakujem, pán Des. Mene socialistov a demokratov, pán Kapula Santos, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, dámy a páni, poslankyne, poslanci. Čísla hovoria sami za seba. Hlad, a to stále opakujeme. Tieto čísla sú Eh, dramatické, je, je skoro obscénne ich znova opakovať. Eh, neexistuje právo na život a nie je tu žiadna dôstojnosť. Eh, to sú ľudia, ktorí nemajú príležitosť na prežitia. Boj proti hladu by sa mal stať najvyššou prioritou e, politiky. Všetky zdroje by sa tu mali zmobilizovať. Ale žiaľ, a je to tak, to všetci vieme, že tieto zdroje E, nie sú obmedzené na financie. Problémom je to, že e, sa tieto prostriedky zle využívajú. Je dôležité, aby sme efektívne konali e, globálne a regionálne je tu pred nami projekt a moja skupina socialisti sa upísali tomuto projektu a e, prinášajú veľmi významný príspevok e, k vyriešeniu tohto problému a k jeho zníženiu. E, návrhy komisie sú dôležité, ale potrebujeme aj veľmi konkrétne kroky. Žijeme v politicky ťažkých, neistých časoch a je to tiež ale čas zmeny. Je to príležitosť urobiť viac zo strany Európskej únie. Spoločná polnospodárska politika, spoločná politika rybolovu, a pred nami sú tiež e, závažné reformy. E, s novými právomocami podľa Lisabonskej zmluvy máme novú príležitosť tu v Európskom parlamente e, k slovám pripojiť konkrétne kroky. Prajeme si, aby nová komisia a politika boli k dispozícii pri riešení tejto úlohy. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem pán Kapula Santos a pán Ajen e, zostane dobrovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že to prvé, čo chcem povedať, je, že dôvody a to, že rastú ceny potravín, by nás mali zbudiť. E, Zdvojnásobí sa ceny obilia a to má veľmi neprimeraný dopad na najchudobnejších e, ľudí v celom svete a 75 miliónov v svete, vo svete trpia hladom ako e, dôsledok zvýšenia e, cien potravín. A to musíme brať veľmi vážne. E, skutočne v mnohých krajinách sa zhoršila politická stabilita v dôsledku tejto situácie. Klesá naša schopnosť sebestačnosti v zásobovaní potravinami. Európska únia musí urobiť všetko to, čo dokáže, aby pomohla rozvojím krajinám, aby rozvojili, rozvili, rozvinuli sebestačné polnohospodárstvo a boli schopní zabezpečiť sa potravinami. A to sa dotýka financií, ale aj ostatných e, oblastí. Vyžaduje to otvorený trh a áno, Európska únia e, urazila veľký kus cesty v tejto oblasti e, v liberalizovaní trhov, ale e, tu sú aj iné problémy, zlyhávanie politických a právnych systémov a nič nám nepomôže, kým sa nevytvoria politické systémy a stabilné právne systémy, ktoré umožnia farmárom rozvíjať sa. Odhaduje sa, že produkcia EÚ by musela narásť o 70 aby e, splnila očakávania budúcnosti. My musíme zohrať veľmi rozhodujúcu úlohu, aby sme boli nielen my sebestační, ale aby sme prispeli ku globálnej bezpečnosti e, potravín. Ďakujem. Pán Bové, dve minúty. Pani predsednička. pán komisár, kolegyne, kolegovia. Boj proti hladu vyžaduje politické a finančné investície. A e, v Ríme minulý týždeň sa to žiaľ neudialo. 40 e, miliónov detí, mužov a žien ročne zomiera v dôsledku hladu. Tieto čísla za rok 2006 ešte narastli a teraz je to tak, že e, najmä mladí ľudia sú najväčšími obeťami e, tohto zápasu. E, 10 e, e, e, celkového svetového rozpočtu by bolo potrebné na to, aby sa táto situácia zlepšia svetová hospodárska kríza je najväčšou hrozbou pre stabilitu a mier vo svete. 9 eh, miliard eh, ľudí eh, treba zabezpečiť potravinami, zrastá závislosť na rope a zmena spotrebných vzorcov sa prejavuje na tom, že sme zraniteľnejší, oveľa zraniteľnejší ako pred 50 rokmi. Chudoba a závislosť na dovoze to sú hlavné príčiny pre neistotu. Treba chrániť miestnu produkciu. E, už na konci 50. rokov Európa vytvorila spoločnú polnospodárskú politiku na to, aby vytvorila tie potraviny, ktoré potrebuje a aby sa to dosiahlo, chránil sa vnútorný trh a podporila, podporila sa spotreba. A to viedlo k suverenite v oblasti e, potravín. A toto sa musí rozšíriť na všetky ostatné skupiny krajín vo celom svete. Ďakujem veľmi pekne, pán Bovi, pán Nikolson, minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Naše uznesenia v tejto oblasti riešia otázku znižovania chudoby a hladu a zároveň zabezpečenia dodávky potravín do budúcnosti. My sa nachádzame v situácii, kde na jednej strane rastie počet obyvateľov na Zemi a na druhej strane výroba potraviny sa ukazuje byť stále ťažšou, pretože musí čeliť aj klimatickým zmenám a rastúcim nákladom výroby potravín. Polnohospodársky prvok potravinovej bezpečnosti je rozhodne kľúčom pre riešenie tohto problému. Mali by sme sa zamerať aj na to, ako zabezpečí dobrú správu veci verejných v každej krajine, pretože tá je nevyhnutná. Ak máme nejakú šancu bojovať proti celosvetomu hladu, zoberme si ten príklad, ktorý spomenul pán Des. Zimbabwe bola predsa krajina známa ako e, košík pšeničný alebo chlebový alebo potravinový košík. Takže myslím si, že všetci musíme e, spolupracovať, aby sme prekonali túto mizeriu, ktorá sprevádza súčasný vývoj. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Ja enam slepto, e, Pán Leja Jarik, 1,5 e, minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Komisár, keby Európska únia chcela zohrávať pozitívnu úlohu vo svete, ak by sa chcela postarať o nový humanizmus, tak by mala počúvať hlasy tých, ktorí hľadujú vo svete. Mali sme tu nádherné prejavy, ale máme naozaj čisté svedomie, keď každý 5 sekúnd zomrie dieťa od hladu. A nie preto, že by boli technické problémy. Nie. Pretože ultraliberalizmus zaplavuje svet. Dnes kapitalistický systém znamená, že pôda, voda a potraviny sú predmetom špekulácie. Preto musíme zmeniť politiku, musíme podporovať FAO a musíme dávať peniaze tam, kde to treba. Európska únia by mala rešpektovať princíp potravinovej suverenity a musí sa postarať o zaručené ceny pre každú krajinu a pre každý kontinent. Musíme sa uistiť, že budeme dodržiavať rozvojové politiky, musíme zlikvidovať dlhy, musíme zastaviť na národné spoločnosti, aby už neskupovali menšie spoločnosti. Musíme si vypočuť tento hlas hladu, pretože v konečnom dôsledku by to pomohlo Európe. Predsednička, ďakujem vám veľmi pekne, pán Liarik. Teraz pán Belder, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Za 10 rokov, počas ktorých som poslancom v tomto parlamente, som si pravidelne vypočul pekné slova pred potravinovými samitmi. Spomínam si, že pán Baroso pred Rímom použil veľmi pekné slova a povedal, že sme zlyhali v boji proti chudobu, chudobe a hladu. Je to morálny škandál. Je to kolektívna obžaloba nášho konania. Ale ja mám skôr pocit, že potreby hľadajúcich ľudí nebrali do ovahy e, v Ríme, ale skôr potreby bohatých krajín. Zoberme si napríklad biopaliva. Stimulácia a podpora biopaliu vedú k zvyšovaniu cien obilnín a k stále väčšej chudobe a hladu. V tomto parlamente by som chcel hovoriť o nebezpečenstve alebo potrebe lepších investícií do Afriky, aby sa Afrika mohla stať sebestačnou. Ako je možné, že krajiny, ktoré závisia od potravinovej pomoci, vyvážajú potraviny do tretích krajín? Vyjadrili sme veľa dobrých úmyslov, ale zaujali sme nesprávny prístup. A potom počujeme, že tie krajiny sú same zodpovedné za svoju situáciu. Je to hamba, keď sa pozriete na politiku rozvojových krajín. Keď sa pozrieme na svetový summit o potravinách, ľudia hovoria, že táto vec je naliehavá, ale jednoducho by sme mali naplniť svoje sľuby. Aby som citoval spravodajcu OSN, chcel by som povedať, že chudobní ľudia nepotrebujú sľuby. V mojej Biblii je to kresťan, ktorý vidí prikázanie, ktorým je dať ľuďom potraviny, niečo na jedlo. Ďakujem veľmi pekne, pán Stojanov. Ďakujem veľmi pekne. Zúčastnil som sa osobne na samite o potravinách FHO. Dozvedel som sa z prvej ruky, o čom je táto konferencia. Musíme si byť vedomí, že náklady na takúto konferenciu sú vysoké a pri tom vysokom takejto konferencie sú len sľuby a sľuby. Možno by sme mohli vypočítať, koľko detí by nebolo zomrelo, keby sa tie peniaze použili na niečo iné a nielen na reči. Komisár povedal, že sú problémy s kapacitou výroby potravín a skôr ako začneme vyťahovať niekomu trň späť, pozrieme sa najprv na les. Moja krajina má najúrodnejšiu zem v celej Európskej únii. Bulharskí farmári by mohli a aj mohli v minulosti nakrmiť najhustejšie obývané oblasti v otomanskej ríši. Teraz ale výroba potravín klesá. A v Európskej únii tie kvóty, ktoré komisia uvalila na Bulharsko, znamenajú, že pôda sa nevyužíva. Jeden región Bulharsku vie vyrobiť celú kvotu potravín a paradajok, pretože Niektoré údaje z pred desiatich rokov ukazujú určité číslo. Dochádza k zhoršovaniu výroby potravín v krajine. A pritom táto výroba potravín by mohla byť taká, že by zjednodušila život mnohým a pomohla by odstrániť aspoň časť hladu, ale to sa neurobí. E, predsednička prerušila rečníka. E, ďakujem pekne, pán Stojanov. Pán Kačmarek, dve minúty. Pani predsednička, pán komisár, dámy a páni. Viac ako jedna miliarda ľudí na svete žije v extrémnej chudobe a hlade. Ale to nie je výsledok kapitalistického systému. Sú systémy, ktoré sú o mnoho horšie ako kapitalistický systém. Uvediem vám iba jeden príklad. Európe pred niekoľkými desiatkami rokov krajina s veľmi dobrými polnospodárskymi podmienkami hľadovala a mnohí ľudia zomreli. To bola Ukrajina. Tak e, spomeme si, o čom vlastne hovoríme v tomto parlamente. V roku 2000 180 členov OSN schválilo mileniové rozvojové ciele a dnes si kladieme otázku, či tieto ciele sú dosiahnutelné. Európania sa pýtajú sami seba, či naša politika, naše priority sú správne a konkrétnejšie, či náš nákladný boj proti klimatickým zmenám je dôležitejší ako boj proti hladu. Mňa sa pýtali tento týždeň, či Európska únia si nezamienia ciele a prostriedky a prečo venuje toľko peňazí na boj proti veterným mlynom? Takže my by sme mali v prvom rade povedať, že treba odstráni hlad na zemi a potom nás nebudú obviňovať z toho, že máme nesprávne priority a z toho, že pre nás je boj proti klimatickým zmenám je pre nás dôležitejší ako boj proti hladu, ako spomínal pán Des. Polnohospodárstvo bude veľmi dôležité v nasledujúcich rokoch. Musíme presvedčiť rozvojové krajiny, aby investovali do polnohospodárstva. Oni sami tvrdia, že pridelia 10 polnohospodárstvu. My ich musíme donútiť, aby dodržali svoje záväzky, pretože to je jediný spôsob, ako môžu bojovať proti hladu. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Pán Arif je ďalší rečník, ale nevidím ho tu. Takže odozom slovo pánovi Luimu Myšľovi na 3 minúty. Pán komisár, nech sa páči. A pani predsednička, pán komisár. Pán Skoli nebol i iný, iba teda tento jeden sa zúčastnil samitu FAO Išlo tu aj o ekonomický rozmer, ale nakoniec to bolo technické stretnutie, ale chceli tam vyvinúť aj nástroje na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti trvalodržateľným spôsobom vo svete, ktorý momentálne zažíva ekonomickú a finančnú krízu. Vieme, že na svete je chudoba a hlad a je to otázka, ktorá sa dostáva do programu viacerých stretnutí pretože jedna šestina, čo je jedna miliarda e, ľudí na svete trpí hladom. A ako povedal pán Buve, to bude viesť ďalším konfliktom. A tieto konflikty budú zrejme veľmi vážne. A nedostatok investícií do polnohospodárstva viedol k tejto situácii. Hovorilo sa aj o tom, že 44 miliard dolarov ročne sa bude investovať do tejto problematiky, ale nebola stanovená nejaká stratégia, nejaký harmonogram, ani odhodlanie e, krajín a záväzok krajín, aby niečo urobili. Takže, pán komisár, kde sa momentálne nachádzame? Ja som tiež bol kedysi komisárom a viem, aké sú tam ťažkosti je naozaj veľmi ťažké bojovať proti hladu, čo sa aj preukázalo tým, aké problémy mal pán predseda Barroso, aby získal 1 miliardu eur na tento nový finančný nástroj pre rozvoj potravy na sopolnospárstva. Ja neverím týmto receptom našich socialistických kolegov, ktorí sa domia, že ultrakapitalizmus alebo ultraliberalizmus bude riešením na všetko. Zo semantického hľadiska je celá táto záležitosť debatovateľná, ale keď sa pozriete na slabý vývoj niektorých krajiny, Myslím si, že iní sú za to zodpovední, nie liberalizmus. Takže to je všetko, čo som chcel povedať. A nemyslím si, že by sme mali dovoliť, aby tieto ideologické krátko zrake náreky um, nám zakryli náš jasný pohľad na um, celú túto záležitosť. Pani Sargentini, nech sa páči jednu minútu. Moji kolegovia Bobe a Sanchez hovorili o politickej realite, ale je tu nový terén vo farmárčení. Krajiny alebo niektorí skupujú pôdu na výrobu biopalív. Stáva sa to napríklad na Madagaskare. Zdá sa, že táto otázka je e, príliš citlivá pre svetových vodcov, aby o nej hovorili. Toto je nová forma kolonializmu vyhlásenie na samete FAO e sa nedotklo tejto otázky skupovania pôdy pre biopaliva. A myslím si, že tu sme zmeškali príležitosť, ako riešiť otázku hladu na svete. Prečo sme to neurobili? A pokiaľ ide o spoločnú polospodárskú politiku, musím povedať, že Európania majú toho dosť na stole. Ale čo mali rolníci a veľkí farmári? v rozvojových krajinách. Tí nemajú šancu zarobiť si na dôstojný život. Musia dovážať potraviny. Kedy konečne uvidíme slobodnú a spravodlivú európsku plnospárskú politiku? Presnička, ďakujem veľmi pekne pani Sargentini. A pán Ashworth, jednu minútu. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. OSN a Európska únia súhlasia s tým, že rastúci počet obyvateľov na svete si budú vyžadovať zvýšenie polnospodárskej produktivity o 50 až 100 My to akceptujeme, my akceptujeme stanovisko komisára. Nielen kvôli tomu, že s ním súhlasíme, ale aj preto, že je to cieľ, ktorý si svet nemôže dovoliť nedosiahnuť, ale zároveň žiadame od polnohospodárstva, aby zvyšovalo svoju produkciu s menším e, objemom vody, s menšími skleníkovými plynmi a s menšou plochou polnohospodárskej pôdy. Takže tu musíme pochopiť viaceré veci. Vlády a Európska únia musia viac e, investovať do vedy a vývoja a výskumu. Po druhé, potrebujeme bezpečnostnú sieť od spoločnej pohospodárskej politiky a po tretie potravinová bezpečnosť a všetko, čo znamená pre Európsku úniu si vyžaduje určité investície. Toto sú náklady, ktoré nemôžeme preniesť na spotrebiteľa. Preto potrebujeme silnú pohospodárskú politiku a musíme vyhrať svoju argumentáciu v rozprave o rozpočte. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ferreira, 1,5 minúty. Pán predseda, záverečné vyhlásenie na ďalšom samite FAO, kde bude viac ako 100 krajín, bude určite len prázdnymi rečami o boji proti chudobe a hladu, a my potrebujeme niečo konkrétne. Podľa najnovších údajov je to tak, že 15 detí umiera každú hodinu kvôli hladu. Toto sú čísla, ktoré hovoria o nespravodlivosti. Musíme bojovať proti týmto číslom. Podľa pána Mišela potrebujeme v liberálnej spoločnosti, ale to všetko viedlo k tomu, že svet sa nachádza v tej situácii, v ktorej sa nachádza. Polnohospodárstvo, veľké koncerny na výrobu potravín a tak ďalej. To všetko viedlo k tomu, že by sme potrebovali 10 ročia, aby sme e, dosiahli trvalo udržateľný stav. Malé farmy, malí rolníci boli zlikvidovaní. Privatizácia, slobodný obchod, to všetko ešte uh, nesie so sebou následky. 4 až 44 miliónov dolárov by sme potrebovali na to, aby sme bojovali proti týmto duchom minulosti. Tento eh, boj musí pokračovať a nadvláda kapitálu musí skončiť. Pani Doc Jednu minútu. Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Počas svetového samitu o bezpečnosti potravín banky mu povedal, že potravinová kríza dnes je budičkom zajtrajška. V roku 2050 možno bude na svete viac ako 9 miliard ľudí, o 2 miliardy viac ako máme dnes. To je strašné číslo. A to číslo bude znamenať, že farmári budú musieť pestovať o 70% viac potravín. Íry eh, a írsky farmári by chceli pomôcť naplniť tento cieľ. nariadeniami o dusičnanoch, byrokracia a nedostatok eh, výskumu v poľnohospodárstve bránia ďalšiemu eh, rozvoju. Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky ovplyvní cenu potravín. Farmári nie sú podporovaní v Európe priamými platbami. Bude treba nejakým spôsobom pokryť výrobné náklady. Potravinová bezpečnosť v Európe sa bude dať dosiahnuť len tak, že farmárom umožníme robiť farmárov. Potravinová bezpečnosť by mala byť centrálnou zložkou našej práce v súlade s reformou spoločnej polospárskej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pani McGinnis, 2 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, ako jedna z autoriek. By som chcela poďakovať politickým skupinám, ktoré sa podielali na vytvorení tohto textu, ktorý nemá pozmeňovacie návrhy pripojené a to nás teší. Myslím, že Všetci chceme urobiť tú správnu vec, aby sme pomohli nakrmiť tých hladných. A potom tento text v danom duchu je krok správnym smerom. Veľmi sme sa snažili pracovať na tejto veci, ale dovolte mi povedať toto. Sú to práve farmári, ktorí nakrmia svet. A to v tom najširšom kontexte oni sú tí, ktorí robia tú prácu. My ostatní o tom len hovoríme. Ale našou zodpovednosťou je, aby sme vytvorili a zrealizovali politiku, ktorá umožní poľnospodárom, aby produkovali. Sú potrebné k tomu dva prvky. Slušné ceny a stabilné príjmy. Práve tá nestabilita vedie k tomu, že farmári sa nachádzajú v ťažkej situácii. Ak mi dovolíte ešte povedať toto. Prosím, nedemonizujme spoločnú polnohospodárskú politiku. Tam práve, že prebehla veľmi hlboká reforma a keby k nej nedošlo, mali by sme veľké problémy s potravinami práve v EÚ. A teraz vlastne žiaden navrhujeme aj rozvojovému svetu, aby prijal podobné kroky. Chceme pomôcť vládam týchto štátov. Samozrejme, že keď dostanú rozvojovú pomoc, musia ju náležite správne používať, aby ju teda to, čo má ísť do polnohospodárstva, tie prostriedky, aby to tam skutočne išlo. Preto treba tlačiť aj na vlády, aj na seba. Máme morálnu zodpo- zodpovednosť a sme pripravení ju niesť. Ďakujem, pani McGinnis. Pán Guerrero Salom, 1,5 minúty. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pán komisár, svet stojí pred dvoma veľkými výzvami. Poprvé je to boj proti klimatickým zmenám, po druhé boj proti chudobe a hladu vo svete. Pán komisár uviedol rôzne údaje, aj poslanci Európskeho parlamentu uvádzajú rôzne údaje. Hovorí sa tu o samite FAO a vlastne vyššie 1 miliarda ľudí hľaduje a každý rok 40 miliónov ľudí zahynie hladom. A je tu finančná kríza, ekonomická kríza a toto vlastne e, vytvára veľmi zlú situáciu a my ako by sme sa dištancovali od tohto bodu. Ako by sme išli naspäť a nie dopredu. Tie výzvy, ktoré sú tu pred nami, sú dlhodobé, ale okrem toho sú tu aj akútne veci, ktoré treba riešiť teraz. Zdá sa, že tí, ktorí vlastne sú najväčšími znečisťovateľmi, nie sú ochotní e, prikročiť k nejakým riešeniam, na ktoré poukazuje aj Kodaň. A je preto naozaj veľkou obavou, že sa nekoná. Európa vie, ako poukázať na niektoré veci, ako ich riešiť. Vieme, čo pred nami stojí, ale zdá sa, že sme stratili schopnosť konať. A preto podporím uznesenie, ktoré je za veľmi rozhodný a rýchly postup. Ďakujem. Pani Keller, minúta. Ďakujem. Článok 208 Lisabonskej zmluvy hovorí o tom, že hlavným cieľom európske, teda rozvojovej politiky EÚ je vlastne vykorenenie a odstránenie biedy a chudoby. Článok 208 taktiež hovorí o tom, že Únia zohľadní tieto ciele aj v iných politikách, ktoré môžu mať dopad na rozvojové krajiny. Avšak ďalšími dotáciami vlastne Európska únia ničí e, aktivity e, v týchto krajinách. Ak chceme, aby naša rozvojová pomoc bola efektívna, musíme zabezpečiť, aby iné politiky nebránili realizácii tohoto cieľa. Mali by sme stále mať na mysli tento fakt, keď robíme revíziu nejakej politiky, napríklad poľnohospodárskej alebo politiky rybolovu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani McGenic chce využiť modrú kartu, takže nech sa páči. Je to modrá, nie žltá karta, ale chcem sa opýtať recičky aké exportné refundácie mala na mysli. Takže Európska únia predsa urobila revíziu a vývozné náhrady vlastne e, sa zohľadňovali v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Môžete konkretizovať, o čom ste hovorili? Ďakujem. Pani Keller, želáte si reagovať? Pani Keller, želáte si odpovedať na túto otázku, ktorú položila pani Megnic? Samozrejme, že čo bolo najprv, no, že to je otázky problémov s tými mrazenými kuretami a, a aspekt toho, ako sa predávajú tieto tovary v Afrike. Áno, Musíme na tomto popracovať. Tak by som reagovala. Ďakujem. Takže budeme pokračovať v debate. Pán Gladfelder má slovo na dve, slovo, dva, dve minúty. Ďakujem za slovo. Čoraz viac vedcov vo svete hovorí o tom, že v roku 2030 sa vytvorí veľká kríza v oblasti vody, potravín a ropy. A zdá sa, že na prvom mieste budú práve potraviny pretože už teraz miliarda ľudí hľaduje a počet týchto ľudí narastá rýchlejšie než celkový počet populácie. Takže teraz je to každý šiestý človek, ktorý má hlad. A môžeme očakávať, že za niekoľko desaťročí to bude každý piatý alebo každý štvrtý, kto bude hľadovať. Čiže každú minútu zomrú dve deti od hladu. Takže riešenie nebude v tom, že proste zrušíme e, spoločnú poľnohospodárskú politiku EÚ, práve že EU môže byť vtedy silným hráčom na svetovom poli, keď bude mať silnú spoločnú polnohospodárskú politiku. Hlad, to je vec, ktorá nie je len v Afrike. Máme, ju aj, máme tento jav aj v EU. Máme tu totiž také regióny, kde vlastne e, občania vydávajú na potraviny menej než 10 ale treba v niektorých častiach Bulharska alebo Rumunska sú regióny, kde ľudia vydajú na potraviny viac než 50 svojich príjmov. A okrem toho, samozrejme, sú aj takí, ktorí ozaj aj viac vydávajú. Hovorím o tom preto, že sa musíme vysporiadať s tou situáciou, že keď vytvoríme nejaké nové pravidlo, ktoré spôsobí, že poľnohospodárska výroba je drahšia a vlastne e, niektoré predpisy, ktoré sa týkajú e, spôsobu výroby mesa, tak to samozrejme má dopad nielen na životné prostredie, lebo sa produkuje viac CO2, ale takéto ustanovenia a opatrenia vedú k rastu ľudí, ktorí rastu počtu ľudí, ktorí hľadujú. Takže práve to, čo takto investujeme tam, bude chýbať zo stola hľadujúceho dieťaťa. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kretu, minúta. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Dnes je situácia ozaj dramatická a bohužiaľ, ako sme si dnes vypočuli, väčšina bohatých priemyselných krajín sa vysporiadala s týmito otázkami dosť cynicky. Summit FAO poukázal na to, že hlavy štátov a vlád vlastne sa nezúčastnili. Iba pán Berlusconi bol prítomný. Vlastne hovoríme o krajinách, ktoré e, zodpovedajú za 70 HDP vo svete a medzinárodný bankový systém e, sa tiež stavia veľmi cynicky voči krajinám tretieho sveta. Od, roku, od 70. rokov sme zažili mnoho hladu a je mnoho ľudí, ktorí umierajú od hladu aj dnes. A je to tragédia. A toto určite má na nás dopad a bude to mať na nás dopad aj v budúcnosti. Teraz už vlastne 20 rokov e, sme svetkami potravinovej krízy. A to je aj dôsledok našej potravinovej politiky. V roku 2006 sa situácia zhoršila počas samitu FAO a myslím, že je potrebné otvoriť trhy, pomôcť výrobcom v tých chudobných krajinách, aby sa podarilo vykoreniť hlad. Pán Stojanov chce použiť e, modrú kartu a položiť otázku. Želáte si odpovedať, pani Kretu? Chcete odpovedať na otázku, ktorú položí pán Stojanov? Pán Stojanov sa chce opýtať otázku. Ste, teda chce položiť otázku. Ste ochotná odpovedať? Nie. Hmm. Pán Stojanov, obávam sa, že nebudete môcť využiť svoju modrú kartu. Ďalším rečníkom je pani Errans Garcia, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Rada by som začala Mali by ste rešpektovať môj čas, povedala rečnička. Ďakujem vám, pani predsednička. V prvom rade by som chcela začať tým, že zablahoželám pani McGuinness k jej iniciatíve, ktorá poukazuje na význam úlohy, ktorú spoločná poľnohospodárska politika vlastne plní, keď ide o aspekty potravinovej bezpečnosti vo svete. Pokiaľ sa majú znížiť prostriedky na SPP v rámci EÚ, povedzme, dá sa na to nasrať aj z toho hľadiska, aké sú tu priority, ale aspekt potravinovej bezpečnosti je vec nesmierne závažná. Poľnohospodárstvo nemôžeme porovnávať s inými e, odvetviami ekonomiky, ktoré môžu rozkvitať vďaka voľnému trhu. Poľnohospodárstvo má aj iný charakter a potrebuje podporu v rámci EÚ, ak má byť úspešné. Musíme nájsť model, určitú metódu, aby sme teda dokázali plniť vysoké požiadavky našich občanov. Chceme samozrejme zručiť aj priamu pomoc farmárom a hľadáme také systémy manažmentu, ktoré umožňa zachovať vyššiu stabilitu cien. A nie je nám lahostajný ani osud tretich krajín. Chceme zavieť, zaviesť e, princípy správnej praxe, aby sa zabezpečil súvislý a kvalitný potravinový reťazec. Potrebujeme taktiež politiku informovanosti spotrebovateľov pardon, spotrebiteľov a aby sa dodržiavali príslušné pravidlá Európskej únie v oblasti životného prostredia aj v oblasti pohody zvierat. Čiže sú krajiny, kde sa tieto normy nedodržiavajú na patričnej úrovni, kde sú aj tie normy menej tvrdé, hlavne v tretích krajinách, v rozvojových krajinách. A Často vidíme prípad, že pre nich je práve veľmi výhodné, keď môžu vyvážať do EÚ. Ďakujeme pani Ranc a tým sme sa dostali k záveru zoznamu rečníkov. A teraz máme každý aj a máme tu viac prihlásených. Poprosím, hovorte len jednu minútu, lebo čas beží. Pani Strifler, minúta. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Vážený komisár, vážení kolegovia a kolegyne. Ako bolo povedané, proste koľko ľudí, vyše miliarda hľaduje a tak ďalej. Aspekty podvýživy sa tu spomínali, e, potravinová bezpečnosť, áno. Je to všetko veľmi aktuálne a práve preto potom potravinová bezpečnosť má byť prvoradá z hľadiska agendy, ktorou sa zaoberáme vo svete. Treba to riešiť. V rámci miléniových e, rozvojových cieľov sa tejto otázke taktiež venovala pozornosť. Čiže ciele e, by sa mali realizovať aj cestou malých a stredných chovov a hospodárstiev v oblasti polnospodárstva. Potrebujeme teda inovatívne mechanizmy financovania a preto treba preskúmať aj medzinárodné daňové systémy a medzinárodné transakcie. Chceme mm, umožniť e, čo najpriechodnejšie a užitočné riešenia. Ďakujem, pán Kortés, má slovo. Dámy a páni, tesne po samite FAO mi dovolte povedať, e, že som sklamaný. Prečo? pretože vlastne vidíme, aký to má dopad. Nedošlo k dohode o 44 miliónoch eur ako pomoci farmárom. Keď hovoríme o rozvoji vidieka a polnohospodárstva, často sa spomínajú aspekty nedostatku vody. A to je vec, ktorou sa v budúcnosti určite musíme zaoberať. Máme tu problémy so životným prostredím, je tu ekonomická kríza a samozrejme Práve preto treba hľadať nejaké vysoké teda fórum medzinárodné na vysokej úrovni, ktoré vlastne dokáže vlastne poviesť k tomu, že sa bude zdieľať e, technológia medzi štátmi a bude to v záujme pokroku. Pán Davis má slovo. V 18. storočí v Anglicku Thomas Malthus predpokladal, že vlastne e, Eh, počet obyvateľov bude rásť rýchlejšie, než je schopnosť eh, vyprodukovať potraviny. Zdá sa, so, že sa tam dostávame. Naozaj. Ešte za nášho života vlastne sa strojnásobil počet obyvateľov a vlastne už nemáme dosť potravín pre všetkých. A preto vlastne musíme sa uberať aj cestou riadenia populácie. A ak takto vlastne, myslím, že to by bola tiež jedna z cest, ciest. Bolo by potrebné práve, aby sme proste chránili mládež, aby nebola vnímaná nejaká takáto potreba e, s prepáčením produkovať viac detí. Ale ak chceme zachrániť svet a zabrániť hladu, tak jedzme tak povediať zelené a nie červené. Čiže nie meso, ale viac zeleniny. Ďakujem. Pán Jachre, minúta, nech sa páči. Pán Jachre, nech sa páči. Á, prepáčte, nerozumel som, ako ste vyslovili moje meno, hovorí rečník. Hlad to je prečin na ľudstve Myslím, že ľudstvo má dostatok technických a prírodovedeckých vedomostí, takže nikto nemusí trpieť hľadom, samozrejme, ale potrebujeme na to peniaze. Nejde ale len o peniaze. Treba sprotiť aj niektoré predpoklady. Za prvé, vybudovanie stabilnej demokratickej štruktúry v rozvojových krajinách. Po druhé, budovanie boje proti korupcii a potom etablovanie primeraného polnohospodárstva v rozvojových krajinách a až potom môžu prísť investície do plnohospodárstva. Myslím, že práve pokiaľ ide o prvé tri body, o tom diskutujeme málo a často e, prichádzajú finančné prostriedky v týchto krajinách do zlých rúk a sú predmetom korupcie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Tarabelo. Minúta. Ďakujem, pani predsednička. A zdá by som ešte mohol povedať to, že vlastne tie dramatické ceny dopadajú veľmi výrazne na Afriku. A rozvojové krajiny sa určite musia venovať otázke potravinovej bezpečnosti. A práve si myslím, že e, v Ríme sa poukazovalo na to, ako veľké nadnárodné spoločnosti poškodzujú tieto krajiny, ktoré závisia od e, nových technológií, od hnojív. Teda hovoríme predovšetkým o krajinách Afriky, ktoré musia tieto výdobytky modernej techniky dovážať. A že sa vlastne nepodporuje rozvoj technológií priamo v týchto krajinách. To je tiež problém. Preto by sme mali koordinovať svoje úsilie Ďakujem. Pani Kustinger má slovo. Minúta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Najmä pokiaľ ide o potraviny, je veľmi dôležité, aby sme mali e, spoločnú silnú polnospodárskú politiku, ktorá zohrá dôležitú úlohu e, pri boji s globálnymi výzvami. Toto potrebuje ale dostatočnú finančné krytie. E, e, dôležitým prvkom e, politike EÚ v oblasti plnospodárstva a potrebnej bezpečnosti je aj vonkajšia bezpečnostná politika. Je dôležité zabezpečiť dostatok, dostatok zásob vody a ďalších prostriedkov a e, je tu množstvo problémov, ktoré e, podporujú túto e, polnospodárskú bezpečnosť a tu môže spoločná spoločná polnospodárska politika veľa pomôcť. lepto? Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, cu riscul de a Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som možno zopakoval, čo povedal už pán Stojanov je mi ľúto, že, že tu je množstvo zeme, ktorá nie je obrábaná a zároveň je tu množstvo hladu v, vo svete. Pán komisár hovoril o sebestačnosti, a sebestačnosť nie je to isté, čo potravená bezpečnosť a ja si myslím, že toto by malo mať dopad na súčasné podmienky. Klimatické zmeny mali rozličný dopad v závislosti na regiónoch a to znamená, že e, pani presnička prerušila rečníka. Pani presnička, ja chcem hovoriť o dvoch veciach. Prepojenie hladu a klimatické, ako povedal Banky mu v Ríme, E, mení sa klimatická zmena do roku 2050, budeme musieť vyprodukovať o 70 viac potravín. E, Klima sa stáva nepredpovedateľnou a to znamená, že to bude veľké dopady na produkciu potravín. Kde, e, samozrejme, môžeme sa vyhovárať na spoločnú polnospodárskú politiku, ako by bola zodpovedaná na všetky problémy. Samozrejme nie je perfektná, ale prešla reformami a potrebujeme našich farmárov, aby zabezpečovali polnospodárskú bezpečnosť v Európe a nemôžeme ich e, vytlačiť z obchodu prostredníctvom rôznych krokov. Ehm, štúdia o e, priemysle e, v oblasti cukru ukázala, že E, e, tu e, boli výhody nie len pre... Znamenalo to, že vlastne vytlačili z trhu malých producentov cukru. A toto nie je riešením problémov, a naopak prispia to problémom. Ďakujem. Pani Saja. Pani predsednička, je dôležité povedať, že e, problém klimatických zmien e, súvisí s potravinovou bezpečnosťou. Mm, vieme, že politika v oblasti klimatických zmien má dopad na tieto problémy. Stanovili sme realistické ciele, napríklad v oblasti biopalív a e, toto vedie k tomu, že sa využívajú využíva pôda v rozvojových krajinách na e, dopestovanie biopalív a e, ľuďom sme takto zobrali ich e, zem. A tiež v spoločnej polnohospodárskej politike došlo ku, došlo ku skresleniu. My sme e, prebytky vyvážali do rozvojových krajín a dôležité je pripomenúť si, že aj dnes Máme vo svete dostatok potravín, ale nemáme ochotu e, spravodlivo to rozdeliť. Ďakujem. Posledným rečníkom je pán Sikersky. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni, za e, pos, počas posledného samitu FAO e, tam mohlo byť prijatých niekoľko rozhodujúcich návrhov, ale je tu nedostatok medzinárodnej stratégie a to pôsobí obavy. Najmä keď zohľadíme skutočnosť, že naša populácia sa do roku 2050 zvýši na 9 miliard a ak e, nezoberieme do úvahy e, potravinovú krízu z roku 2007, e, tak zrastie počet eh, ľudí, ktorí budú zomierať. A toto by malo byť čosi, čo nás poučí. Mali by sme zastaviť všetky aktivity, ktoré budú obmedzovať polnospodárskú výrobu. Eh, ale to je žiaľ populárne v EÚ. Musíme zohľadniť trendy na medzinárodnom trhu a akékoľvek reformy spoločnej polnospodárskej politiky sú nezmyselné a znamená to ohrozenie našej bezpe- bezpečnosti Musíme vytvoriť takú spoločnú polnospodárskú politiku, ktorá nám pomôže e, zabezpečiť e, sebestačnosť. Ďakujem. Po tejto zaujímavej diskusii e, e, má prehovorí komisár. Pani predsednička, ctení členovia parlamentu, a ja si uvedomujem, že žiaden z e, zástupcov G8, ktorí boli v Rome, okrem e, prezidenta, predsedu Barazu, a to samozrejme prispieva k e, tomu obrazu, že to bol summit, ktorý nepriniesol množstvo noviniek. Ale keď sa pozrete na záverečné vyhlásenie, myslím, že to je úplne zrejmé. Ale na druhej strane je dôležité, aby sa nám podarilo Ehm, udržať v popredí politickej agendy práve otázku potravinovej bezpečnosti. A vidíme, že počas roku 2009 je to tak a že je to veľmi dôležitý, dôležitá téma počas našich zasadnutí. Tak to bolo aj e, počas G20 zasadnutia v Pittsburghu a e, hovorilo sa tom o e, spolupráci v rozvojovej politike a to je veľmi dôležité. Ja som bol v Ríme a musím povedať, že um, odhľadnúť od záverečnej deklarácie, ktorá je trošku um, problematická. Prebeli tam veľmi dobré diskusie a ehm, myslím, že z toho niečo môže byť celá diskusia napríklad o predávaní úrodnej pôdy v rozvojových krajinách a v krajinách, ktoré nemajú žiadnu takto Takto pôdu. To bola zaujímavá diskusia a tu určite sa dokážeme dohodnúť. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať je, ako už e, viacerí povedali, že spoločná poľnohospodárska politika nie je ideálna. Nič nie je ideálne v tomto svete. Ale keď sa pozriete na dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky e, na rozvojový svet, tak ja si myslím, že Môžeme povedať, že je to systém, ktorý má najmiernejšie dopady eh, v celom eh, celosvetovom systému. VTO uznala, že eh, väčšina našich subvencií do tohto systému nepôsobí skreslenie hospodárskej súťaže ja som tak trochu uh, toho názoru, že Európa tiež nie je ideálna, ale pokiaľ ide o poskytovanie potravín, urobili sme veľmi významný krok vpred. Máme tu základňu 1 miliardy eur a podporuje sa nie len výroba potravín, ale aj výroba osív, aby sme pomohli prežiť malým polnospodárským výrobcom v rozvojových krajinách a to je skutočne inovácia a takto to ocenili aj iní, napríklad Svetová banka, ktorá preberá tento mechanizmus Takže nemali by sme sa iba obviňovať, lebo tieto nástroje vlastne prešli inováciou. Môj predchodca to urobil. Pán Liarik nie je socialista, ja myslím, že on je komunista. A to vysvetľuje aj Ehm, jeho argumentáciu. Ale keď to poviem, musíme prevziať ehm, svoju zodpovednosť ehm, ako Európska komisia a my sme sa zaviazali prispieť 4 miliardami dolárov. To sú asi 4 celého potravinového balíčku, ktoré boli schválené v Akile. A tým vlastne budeme najväčším darcom, ktorý e, vyslovil záväzky v Aquila a my to naozaj splníme a e, poskytneme tie peniaze tak skoro, ako je len možné. A ešte, ak pani predsednička dovolíte, ešte posledná vec. Nová e, polnospodárska politika, politika potravinovej bezpečnosti komisie v pláne práce na rok 2010 je tu plán, aby sme predložili obnovenú politiku e, potravinovej bezpečnosti pre EÚ a tam sa objavia nové témy, napríklad výzvy, ktoré plynú z klimatických zmien pre výživu, e, bezpečnostná sieť a ochrana, E, produkcia biopalív a ich dopad na nové technológie a e, akvizícia a ďalšie veci. Oznámenie bude zamerané na obnovenie záväzku EÚ e pomoci rozvojovým krajinám a to bude znamenať najmä reakciu na e, rast e, globálnej populácie a tiež na výzvy, ktoré e, predstavujú klimatické zmeny na polnospodárstvo. A potom spustíme diskusiu o tom, ako by EÚ mohla využiť svoje skúsenosti a podporiť regionálne politiky na zlepšenie potravinovej bezpečnosti, vytvoriť základ pre existujúcu ECMS politiku a tiež pokiaľ ide o záväzky agendy z Akra. A potom tiež navrhnúť to, ako by EÚ mohla prispieť k zrýchleniu e, splnenia mileniových cieľov e, do roku 2010 a tiež vytvoriť lepšiu pozíciu EÚ, pokiaľ ide o E, súčasné trendy rozvoja v oblasti potravinovej bezpečnosti a tiež e, pokiaľ ide o ďalšiu agendu v oblasti e, potravinovej bezpečnosti. A to sme spustili v novembri a ukončíme to v januári prostredníctvom oficiálneho oznámenia komisie. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Kolegyne, kolegovia, e, obdržala som 6 návrhov uznesení k tejto téme. Hlasovať sa bude zajtra. Takže týmto uzatváram diskusiu a prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorý je na programe. Vyhlásenie komisie o dovoze mesa pochádzajúceho z tretich krajín. začneme. A prvá, ako prehovorí pani komisár